Okay, so um, hello again, colleagues. Kolegovia, takže vám poprosím, uh, ideme pokračovať ďalším stretnutím. Mm, máme na programe výmenu názorov e, s uh, doktor Andrea Diamond, výkonným riaditeľom ACDC, výkonnou riaditeľkou ACDC. Vítajte. Uh, Tešíme sa na toto stretnutie a na to, čo nám viete povedať o agentúre? A máme tu kolegov, ktorí majú záujem o výmenu názorov s vami a majú prechystané otázky. Takže vitajte a dávam vám priestor na prezentáciu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení členovia tohto výboru. Ďakujem, že ste ma prizvali na túto dnešnú výročnú výmenu názorov. Je to už druhý rok za sebou, kde sa zúčastňujem ako vykonaliteľka ICDC E, tohto vypočutia. V tejto funkcii som od mája 2015 a v marci 2016 bola obnovená moja funkcia. Za toto dvoročné obdobie som mala príležitosť viackrát diskutovať s vami na tému tuberkulózy, kapilobakter, e, Zika vírus a otázky vakcinácie. To som spomenula iba zo pár oblastí. A toto by som sa vám poďakovala za vašu angažovanosť e, pre týchto dôležitých témach. Zároveň som sa chcela poďakovať pani Katarine Konečnej, kontaktná poslankyňa ICDC e za jej podporu a angažovanosť a za stretnutie s našou správnou radou a zamestnancami v Lani v lete. Veľmi ma teší okrem toho, že noví zástupcovi Európskeho parlamentu v rade ICDC e sú tu dnes prítomní. A dovolte, aby som predstavila niektoré hlavné činnosti ICDC e za rok 2016 a krátko vás poinformovala o tom, čo plánujeme na rok 2017. aby sme splnili náš mandát, identifikovali, vyhodnotili a informovali o hrozbách nákazlých chorôb a dávali podporu členským štátom. Pripravili sme celkové 42 hodnotení rizik a 45 epidemiologických aktualizovaných informácií na webovskej stránke tak 2015, takmer jednu za týždeň. Takisto sme pripravili správu o hrozbách nákazlivých chorôb každý, každý týždeň vrátane Vianoc a letných prázdnin. Vždy sme aktuálne informovali všetky hrozby, ktoré monitoruje naša agentúra. V roku 2016 hlavnou globálnou hrozbou, ktorú monitorovalo ECDC, bola epidémia víru Zika v e, Pacifiku a v Južnej Amerike. Boli sme 9 hodnotení a 39 e, aktualizácii epidemiologických hrozieb. Nebudem teraz rozoberať túto hrozbu, pretože o tom budeme môcť, o prepomnutí tohto ochorenia budeme môcť diskutovať počas konkrétnej výmeny názorov na tému Zika vírus v vašom výbore o niekoľko týždňov. Takže chcem vás však informovať o tom, že naša agentúra naďalej monitoruje a vyhodnocuje dopady pre Európu a čo skoro zverejní desiaty aktualizované hodnotenie rizika vírusu Zika. V roku 2016 ECDC sa zapojilo aj do hodnotenia rizika misie v Angole ohľadom žltej horúčky. Je to v podstate no, sa použil poprvýkrát a aktivoval mechanizmus európskych eh, pracovníkov. Eh, sú to odborníci zo zdravotníctva, ktorí reagujú na prípravu alebo odozvu a e, prípravu ponaučenia z vypuknutia ebola z DG ekospoluprácu. Táto misia v Angole znamená toľko, že odborníci z členských štátov, Nemecka, Portugalska, Belgická, Európska komisia, ICDC boli nasadení v Angole ako tým e, zdravotníctva a koordinovali tieto práce v máji 2016. Cieľom e, tejto misie bolo vyhodnotiť e, prepuknutie ochorenia a popísať epidemiologickú charakteristiku, identifikovať ohrozené skupiny a E, zabezpečiť vakcináciu. E, okrem odporúčaní hodnotenia rizik sme získali vhodné potrebné informácie z tejto misie s cieľom zlepšiť v budúcnosti nasadenie týchto jednotiek. Ak teraz môžem prejsť na špecifickú prácu, zdravotnícke zásahy, ktoré prispeli najviac k zníženiu e, e, šírenia ochorení sú antibiotika a vakcinácia. Ok, popri vedeckých dôsledkoch, vedeckých potvrdeniach významu vakcinácie e, na národnej úrovni e, sú veľké problémy s veľkým pokrytím. E, dôvodom je stále väčší výskyt alebo väčšia, väčší odpor verejnosti dať sa očkovať. A táto situácia e, je všade prítomná. A preto ICDC e zverejnilo e, príručku o vakcinácii detí a o hodnote, ochrannej hodnote vakcinácie a o váhaní či dať alebo nedať zaočkovať. V Lani sme mali tzv. imunizačný týždeň a mali sme revizovanú verziu tejto priesvit, e, tejto, tohto manuálu Hovorme o vakcinácii, hovorme o váhaní. To je ďalšie manuál, ktorý sme spravili v roku 2016, eh, zameraný pre pracovníkov zdravotníctva, eh, ktorí poskytujú imunizačné služby. Keďže je veľmi dôležité, aby tieto manuály boli preložené, ale nielen preložené, ale aj prispôsobené miestnemu kontextu v jednotlivých krajinách, tak ECDC podporuje viacero krajín v týchto úsiliach Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Grécko. To sú iba niektoré krajiny, ktoré by som chcela spomenúť. A ďalšie krajiny, tam takisto pripravujeme úpravu týchto manuálov na špecifika daných krajín. E, EU e populácia starne a vakcina, programy vakcinácie počas celého života môžu významnou mierou prispieť k zdravému starnutiu a k zdraviu obyvateľstva vo všeobecnosti. Je tu veľký posun. Niektoré detské ochorenia, ktoré sa dajú, ktorým sa dá zabrániť vakcináciou, teraz postihujú e, malé deti a mladých. V Lani na eh, ICDC na fóre sme zorganizovali workshop, eh, ktorý hovoril o tom, o celoživotnej vakcinácii a hovorili sme o výhodách takéhoto prístupu vzhľadom meniacu sa demografiu v Európe. Celoživotná vakcinácia to bola téma Európskeho parlamentu. Bolo tu podujatie, ktoré organizovala poslankyňa Čuri Görling a pani Grosted v máji Takisto sme sa tam zúčastnili a vystúpili sme tam. Ďalšie hlavné milníky je, použi- je použitie antibiotík. Ako viete, stále viac sa vyskytuje e, rezistencia e, e, voči antibiotikám. A e, to je veľký problém, pretože aj tie posledné, ktoré by mali zabrať, už e, prestávajú zaberať. E, to sa takisto týka e, nákazlivých alebo nákaza ochorení v zdravotníckých zariadeniach. Hovorilo sa o tom na stretnutí v e, parlamente s pánom Karbachom v novembri. ECDC mieni bojovať proti tejto rezistencii a každoročne zbierame údaje na základe sieti, ktoré pracujú v jednotlivých členských štátoch a preto sme aj zorganizovali taký deň, informačný deň a robí sa aj zdravotná kampaň, ktorú koordinujú viaceré orgány, naša agentúra a zapájame tam čím ďalej, tým väčší okruh organizácií a tam ich vyžívame, vy, vyzývame, aby opatrne používali antibiotika. Naša agentúra za túto aktivitu dostala aj ocenenie. V roku 2016 nás prijalo Európske fórum. Včera som vystúpila na spoločnom stretnutí ECDC a Maltského predsedníctva k tomu, ako e, kontrolovať alebo sledovať vývoj a hlavne ako e, poraziť chorobu AIDS. E, E, našim cieľom je do roku 2030 dosiahnuť vykorenenie tejto choroby. Podľa výpočtov našej agentúry jedna šestina občanov, ktorí žijú z AIDS, z HIV v EÚ, e e, ne, nevedia, že sú kontaminovaní a nemôžu teda dostať dostatočne skoré liečenie. To znamená, že musíme naďalej investovať do z účinnosti a, a našich kontrolných a sledovacích e, alebo dohľadných systémov. Potrebujeme sa tiež sústrediť na prevenciu, samozrejme, na testovanie a potom na samotnú liečbu. Ide o spoločné úsilie všetkých aktérov vrátane občianskej spoločnosti. Teraz by som rada spomenula zdravie migrujúcich Rada by som zdôraznila, že migrujúci neznamenajú pre Európu zdravotné ohrozenie z hľadiska prenosných ochorení, ale v závislosti od toho, z akej krajiny pôvodu pochádzajú, môžu e, pricestovať eventuálne s istými infekčnými chorobami, napríklad TBC. Prístup k zdravotníckým službám k dostatočne skorej diagnóze, e, to je rozhodujúce v prípade migrujúcich SED se rozvíja všetky potrebné opatrenia, aby zasiahlo proti šíreniu ochorení medzi migrujúcimi. To bol taký prehľad našich činností za posledné roky a pozrime sa teraz trochu do budúcnosti. Aká je naša hlavná priorita na rok 2017 a aká je naša hlavná úloha. Pokiaľ ide o choroby a antimikrobiálna rezistencia, vakcinácia a tak ďalej, ochorenia, ktoré, ktorým chceme zabrániť, na to sa zameriame aj prostredným očkovaním, ale infekčné choroby, to je dynamická záležitosť, ktorá sa neustále vyvíja. Tu môžu hocikedy vzniknúť nové hrozby. V roku 2016 sme urobili revíziu nášho strategického programu na obdobie 2014 až 2020. A naša agentúra do budúcnosti si stanovila tieto tri strategické ciele. Poprvé, poskytnúť podklady preto, aby bolo možné príjmať e, fundované rozhodnutie, je potrebné posilniť systémy členských štátov, e, teda zdravotníctvo a tiež potreba reakcie na hrozby. Máme sedem strategických cieľov, ako ich vidíte, to máme v našom programovom dokumente na rok 2020. Zašleme to práve dnes parlamentu, komisii aj rade. Na tomto slajde vidíte že naše vyhodnotenie rizik, ktoré sme vypracovali v januári tohto roka a uverejnili sme to, to hodnotenie rizik, teda aké hrozby v súčasnosti vznikajú, tak ide o sezónnu chrypku, potom je tam zika, žltá horúčka v Brazílii, vtáčia chrypka H7N9, Salmonella enteritis v Škótsku a Salmonella starbridge. To je taký zvláštny, vzácný e, typ salmonelity, ktorý máte záujem a ktorý chcete aktualizované informácie o hrozbách, ktoré monitorujeme, tak v súčasnosti máte k dispozícii tieto správy a budeme ich naďalej šíriť. Pokiaľ ide o sezónnu chrípku, určite viete, že epidémia teraz vrcholí v niektorých krajinách EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. A A3N2 to je kmeň, ktorý znamená dosť vážnu infekciu, hlavne u staršieho obyvateľstva, čo znamená väčší tlak práve na nemocnice a predovšetkým na jednotky intenzívnej starostlivosti v súčinnosti s regionálnou agentúrou zdravotníckej organizácie monitorujeme vývoj chrípky v celom európskom priestore každý týždeň a to počas celej sezóny, de facto celý rok. A vytvárame grafy každý týždeň a tie sú uverejňované na našej web stránke vrátane všetkých údajov. Naša agentúra nepracuje izolovane, Spravidelne spolupracujeme so sesterskými agentúrami. Príkladom môže byť spoločná správa, ktorú agentúra ECDC vydala z EFSA a EMA. To je taký hlavný milník roku 2017. Tieto tri agentúry budú aktualizovať svoje analýzy, ktoré sa týkajú mikrobiálnej rezistencie, je to správa, kde budú všetky analýzy, bude obsahovať interpretáciu údajov, ktorá sa týka rezistencie na antibiotika, tak v prípade ľudí ako aj zvierat. Je to naozaj veľmi špecifická, unikátna správa, pretože pokrýva širokú populáciu a toto je krásny príklad spolupráce. Využívame holistický prístup v tejto správe, aby sme mali k dispozícii všetky údaje, a aby politici potom na základe e, týchto údajov mohli riešiť problém rezistencie. A teda nie len, e, že pracujeme v spolupráci s členskými štátmi a s ďalšími agentúrami, ale aj s kľúčovými medzinárodnými inštitúciami a úradmi. V roku 2016 sme posilnili našu technickú spoluprácu, budovanie kapacít krajinách rozšírenia, v našich partnerských krajinách a tiež sme poskytovali školiace aktivity a naďalej budeme spolupracovať a implementovať aktivity s našimi kľúčovými neeurópskymi partnermi a centrami pre kontrolu chorôb. S nimi sme podpísali memoranda o porozumení. VHO Európa, tu máme naozaj veľmi úzke vzťahy čínska, kompetentná kanadská, eh, izraelská, kanadská eh, agentúry. A napríklad už aj počas epidémie Zika sme tu mali kontaktnú osobu, pretože sme potrebovali veľmi úzko spolupracovať s Brazíliou, čo nám umožnilo rýchlo výmenu informácií a komunikácie práve prostredníctvom tejto osoby a máme tu aj potenciálneho nového partnera, pretože sa vytvára Africké centrum pre kontrolu chorôb a dnes zahajujú činnosť. V novembri sme začali diskutovať o strategickom plánovaní, alebo sme sa zúčastnili rokovaní o príprave tohto centra. Tešíme sa na spoluprácu s nimi. Riaditeľ sa vyjadril, že má záujem o spoluprácu a my dúfame, že veľmi čoskoro začne. A čo povedať záverom v tomto čase neistoty? My ako Európska agentúra nesmieme strácať zo zretela cieľ, prečo sme boli založení slúžiť a chrániť ľuďom v Európe a ľudí v Európe a zabezpečiť, že budeme pridanou hodnotou v Európe a ja si myslím, že sme sa tiež snažíme dávať Eh, pozitívny príklad eh, tým, že Európa je koncept, ktorý funguje. Budeme sa tešiť na návštevu delegácie, ktorá príde ku nám o tri týždne. A ja sa teším aj na vaše otázky. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Bola to veľmi zaujímavá prezentácia. Predniesla ste ju veľmi optimisticky, čoho si my veľmi vážime. Ďakujem a začneme s pani Konečnou, ona je kontaktná osoba pre ECDC, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani riaditeľka za vašu prezentáciu. Ja mám možnosť rozprávať častejšie než kolegovia, tak im nechcem uberať čas. Ja by som len chcela poďakovať za to, ako vykonávate tú prácu, pretože ECDC, a to už tu opakujem, dva a pol roka má len svojho dočasného riaditeľa. Situácia teda nie je úplne ideálna a ja verím, že rok 2017 bude tiež o tom, že ECDC bude mať alebo dostane ako darček riadne zvoleného riaditeľa a pred týmto darčekom bude aj návšteva členov nášho výboru. Aj túto návštevu už dosť dlho prijímame. Ste jediná agentúra, ktorú sme ešte nenavštívili a to sa teda tiež teším na túto delegáciu a máme aj veľmi aktívne dve členky nášho výboru, takže ja sa na tú aktívnu spoluprácu teším. Takže tých vecí v roku 2017 toho bude veľa. Ja ešte raz veľmi ďakujem za to, ako sa vám podarilo udržať agentúru v situácii, v ktorej by mala fungovať ďalej, aby bola akcieschopná, aby reagovala na výzvy, poskytovala informácie aj s minimum nákladov a personálu. Keď sa pozriete na počet personálu, e, ktorý e, rieši e, tento personál na vzhľadom veľký počet tém, tak je až neuveriteľne, ako dobre a profesionálne funguje. Jedna veľmi aktuálna otázka, na ktorú by som sa spínala, myslím, že je to včerajšia správa z amerických médií, že Američania CDC vydalo správu, že v roku 2016 na americkom kontinente bola zachytená tzv. superbaktéria. Zaznamenala sa smrť a nezafungovali na túto baktériu ani jeden z 26 doteraz známych antibiotík. A otázka je, či niečo podobné bolo zaznamenané aj v EÚ pretože to je práve o tej antimikrobiálnej rezistencii o ktorej často hovoríme, ale nevždy aj niečo konkrétne robíme a nie všetci to berú naozaj vážne. Je to obrovský problém a, a potom sa nám môže stať, že v 21. storočí sa nám stane, že celá séria veľmi vážnych ochorení, pre ktorými sa, na ktoré sa pred 100 rokmi zomieralo, teraz sa dajú ľahko vyliečiť a myslíme si, že stačia antibiotika, ale môže sa nám stať, že čoskoro sa vráti doba, že budeme zomierať na ochorenia, na ktoré nebudu, nebudeme mať lieky. A otázka je, či takúto tendenciu zachytávate aj v Európe. A ďalšia vec, či vaši zamestnanci alebo senior management tým mieni sa zapojiť do iniciatív pre inovatívne liečiva, pretože práve vďaka vašim informáciám máte dnes nadštandard a mali by ste byť súčasťou rôznych iniciatív, ktoré vyvíjajú nové liečiva, pretože vy ste zárukou tej transparentnosti a toho, že bude všetko v poriadku či o tom niečo uvažujete, alebo či sa konajú nejaké konzultácie. Ešte raz opakujem moje poďakovanie. Eh, pani Grosted, nech sa páči. Merci beaucoup, madame. Ďakujem pekne, pani riaditeľka, že ste vystúli pred našim výborom. Ďakujem za všetky vaše vysvetlenia. Zachytila som dobre všetko v súvislosti s antibiotikami Spustili ste verejné konzultácie, ktoré by nám mali umožniť vytvoriť usmernenia a moja otázka je, kedy budete zverejňovať finálnu správu a ako mienite šíriť tieto usmernenia, aby sa korektne aplikovali. Po druhé, hovorili ste o očkovaní a vy viete, aký význam pripisujem vakcinácii. Žiaľ, je také veľké oneskorenie. Napríklad budúci týždeň bude kolokvium v EP proti očkovaniu a to je hrozné, že sa vôbec umožňujú tieto veci a to ide skutočne proti vašej práci a proti tomu, o čo sa my všetci snažíme. Hovoríte, že postupujete informácie, ale ja si myslím, že treba prejsť do vyššieho štádia komunikácie, takže či uvažujete o niečom rozhodnejšom, aby ste vyvinuli možno nejaký natlak na členské štáty. Potom ste len spomenuli TBC, ale ja by som chcela práve, aký je vývoj TBC v Európe, poliomelitis, v akej je situácii detská obrna, e, situácia v Stredomorí, zaznamenali sme zhoršenie situácie s týmto ochorením a prednedávnom sme zaznamenali Eh, vážnu epidémiu meningitídy vo Francúzsku, pretože boli to mladí ľudia, študenti, ktorí boli zdraví a táto epidémia prichádzala z Veľkej Británie. Mohli by ste nás informovať o týchto troch ochoreniach? Ďakujem. Euh, Ďakujem pekne pani Dali, je ďalšou rečničkou. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj vám, že ste medzi nás prišli. Pani riaditeľka za to, že ste nám poskytli informácie. E, chcela by som vám položiť tri otázky, ak dovolíte. Najskôr spomenuli ste HIV. Vo svojej prezentácii vieme, že HIV je jedným z najvýznamnejších prenosných ochorení v Európskej únii. Keď sa pozeráme do minulosti, vidíme, že je pravda, že um, účinné uh, formy liečby um, mali výrazný prejav na um, vývoj tohto ochorenia a taktiež um, vypoknutie uh, ochorenia AIDS v dôsledku um, nakazenia sa vírusom HIV, ale tiež vidíme, že sa rozširuje odolnosť, um, čo je čoraz znepokojujúcejšie. Chcem sa opýtať uh, na to, aký je postoj vášho centra k tejto veci a čo vnímate ako najprioritnejšie v snahe riešiť túto problematiku? Spomenuli ste tiež stretnutie s malským predsedníctvom na túto tému. Mohli by ste nám približiť eh, možno nejaké priority, na ktoré ste sa zhodli spolu s predsedníctvom? A ešte ďalšia téma, ak dovolíte. Spomenuli ste antimikrobiálnu eh, rezistenciu a tiež um, spôsoby zásahu viem, že sa zameriavate na tri formy, teda um, opatrné nakladanie s antibiotikami, taktiež uh, um, preventívny prístup, ako aj regionálne formy zásahu. Chcem sa opýtať, ako vaša agentúra chce rozvíjať tieto tri prioritné oblasti zásahu a kde podľa vás Európska únia zaostáva ešte a čo by sa malo trošku vyššie posunúť na priorít. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Dornano. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj vám, pani riaditeľka, za eh, prezentáciu ehm, a za to vôbec, že ste prišli na túto eh, každoročnú výmenu názorov. Je to o mnoho významnejšie, že sme mali minulý týždeň možnosť diskutovať s pánom Fermom o prioritách malckého predsedníctva. Ja podporujem, že je e, potrebné e, zaviesť efektívny program proti hepatitide C, e, pričom liečba je veľmi ťažko dostupná. Čo sa týka ostatných vecí, pán Ferm nedávno ocenil, že boj proti HIV je prioritou aj pre malské predsedníctvo vzhľadom na um, relatívne častý výskyt tohto ochorenia v Európe. Tiež ste sa aj vy vyjadrili vo svojom úvodnom vystúpení. Je dosť prekvapivé, keď sa vylúčujú napríklad tie krajiny ako Rusko um, z akýchkoľvek globálnych um, iniciatív, um, aj keď to má priamy vplyv, aj e, dajme tomu na populáciu západnej Európu. Um, Viem, že e, niektoré e, príznaky môžu mať povahu benigných, ale majú predsa len závažné dôsledky. Chcem sa opýtať tiež na ďalšie druhy infekcií, ktoré sú čoraz eh, častejšími výskytmi a, ehm, a s nimi súvisí aj antimikrobiálna rezistencia. Nedávne odporúčania eh, Medzinárodnej organizácie pre zdravie eh, sa týkajú včasného screeningu u rizikových kategórií obyvateľstva. Chcem sa opýtať, či nám môžete vybrať, vysvetliť toto rozhodnutie VHO zamerať sa na niektoré priority a tiež sa chcem opýtať, či chcete revidovať vy svoje priority vzhľadom na tieto nedávne vyhlásenia VHO. Ďakujeme pekne. Pán Pedičný, ďalší rečník. Grazie. Ďakujem, pani predsednička. Nadvezujem na očkovanie, som Talian. A skôr, než by som začal, aby sme sa vyhli instrumentalizácii, tak my nie sme proti očkovaniu, ale sme proti zneužívaniu vakcinácie. vakcinácie pretože aj to môže mať postih pre zdravie a prispieva to k obohacovaniu farmaceutických firiem. Vzhľadom na to, že pokrytie očkovaním v Európe zaznamenalo v Európe od roku 2013 a dodnes zmenu, prešlo sa z 95 na nižšie percenta pokrytia, ale naďalej je Európa na druhom mieste na svete vakcínovým pokrytím určite viacej ako Amerika alebo mm, vyč, vyššie pokrytie ako je celosvetový priemer. A v Taliansku pokrytie očkovaním e, e, zodpovedá týmto číslam. Keď sa pozrieme na posledné 4 mesiace, ale posledné 3 roky, v Taliansku je pokrytie očkovaním je viacej ako 95 Povinnosť očkovania existuje v 15 krajinách v Európe, ale len v prípade niektorých infekčných ochorení. A medzi nimi sú práve tie krajiny, ktoré paradoxne ktoré majú menšiu slobodu informovanosti a potom sú iné krajiny, ktoré vychádzajú pri očkovaní z odporúčaní a tam a tie sa napríklad e, nachádzajú vyššie v tej klasifikácii, pokiaľ ide o slobodu informácií. A myslím si, že tieto informácie chýbajú. Keďže sa nachádzame v naliehavej epidemickej situácii v Taliansku a potrebovali by sme zmenu v pokrytí očkovaním, máte predstavu, prečo talianský národný plán, ktorý bol práve predložený, chce prejsť od štyroch povinných očkovaní na 13 povinných očkovaní. A tak by sme sa dostali na prvé miesto medzi krajinami, ktoré aplikujú takúto metódu a je to absolútne proti tendenčná snaha v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami a máte nejaké vedecké dôkazy na odôvodnenie takéhoto legislatívneho e, postupu, ktorý my spochybňujeme? Podľa nás je to kontraproduktívna tendencia, pretože absolútne to postihuje strednú triedu a ako som už povedal, takýto postup a úprava e, prináša jedine zisk pre farmaceutické firmy. And, uh, Pán Kaputo. Sí, eh, grazie, grazie. Ďakujem. Chcel by som poďakovať riaditeľke, že je tu dnes medzi nami a takýmto spôsobom máme možnosť rozprávať o témach, ktoré, ktorým občania EÚ pripisujú veľký význam. Ja som jeden z tých, ktorý o niekoľko týždňov navštívi vašu agentúru, tak som veľmi zvedaví a chcem na vlastné oči vidieť, aká je realita, akým spôsobom sa tieto problémy u vás riešia. V januári sme položili písomnú otázku na komisiu, aké opatrenia sa uplatňujú na zníženie mm, virulentnosti víru vtáčej chrípky. Tento vírus eh, postihol predovšetkým sektor chovu eh, hydiny Mnohé európske krajiny zaznamenávajú vysokú mieru e, vtáčej e, chrípky, ktorá je veľmi patogénna, ktorá postiuje hlavne aj um, vtáky žijúce voľne v prírode. Na základe vašich e, vyjadrení analýza genómu A tieto víry pochádzajú z, e, e, z voľne žijúcich nesťahovavých vtákov a riziko na prenos na obyvateľstvo je veľmi nízka alebo riziko je nízko, nízke. Ak doteraz nemáme overené prípady prenosu tohto vírusu vtáctva na človeka a tie miery teda sú jasné. Prečo agentúra nechce úplne vylúčiť riziko pre ľudské zdravie? Aké ďalšie opatrenia štúdie robí agentúra? a o čo a v akých smeroch mieni pracovať v oblasti prevencie tohto ochorenia. Ďakujem pekne. Ešte predtým, než dáme slovo späť pani rediteľke, chcela by som dať slovo tiež našim zástupcom v tomto centre ECDC v správnej rade tohto centra. Najskôr pani Bukovič, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, veľmi ma teší obeď tu medzi vás prísť. Cítim sa tu medzi vami naozaj veľmi dobre. Centrum ECDC má histórie mojho osobného výročia. Ja som sa totiž to s nimi stretla v priebehu slovenského predsedníctva v roku 2008, vtedy sa ešte len um, rozbiehali ako centrum a potom neskôr aj v Európskom parlamente, keďže som pôsobila ako tenevá spravodajkyňa pre antimikrobiálnu rezistenciu a v priebehu slovenského predsedníctva v roku 2008 som predsedala schôdza ministrov zdravotníctva Európskej únie a antimikrobiálna rezistencia bola veľmi vysoko na zozname priorít. Musím povedať, že po niekoľkých mesiacoch môžem povedať, že mám dobrý pocit. Zatiaľ sa dá hovoriť ešte iba o pocitoch, nedá sa hovoriť o faktoch, pretože si to bude vyžadovať o niečo viac času získať predstavu o tom, čo od nás očakávajú všetci aktéry zo sektora. V každom prípade správy, všetky dokumenty aj o budúcich plánoch zatiaľ pôsobí veľmi transparentným dojmom. A to je veľmi dôležité. Ak dovolíte, približila by som vám svoje vyjadrenie aj zo správnej rady. Myslím si, že podpora politiky očkovania je dôležitá. Myslím si, že by sme mali zlepšiť komunikáciu najmä s mladými rodičmi, ale aj so staršími spoluobčanmi. To by mohlo celej veci pomôcť. Ďakujem. thank you too. Ďakujeme pekne. Teraz pani Kopa, nech sa páči. Ďalšia bývalá kolegyňa Áno, máte pravdu, pani predsednička. A ja som kedysi pôsobila v Európskom parlamente a podobne ako Sofia, ja musím povedať, že je mi veľkým potešením byť opäť tu medzi kolegami. Posledné stretnutie správnej rady ECDC v Štokholme bolo pre nás obe prvým stretnutím. Začíname, začíname sa teda iba oboznamovať ešte s fungovaním tejto organizácie, ale Presvedčili sme sa o tom, že táto agentúra má potenciál zohrávať kľúčovú úlohu v mnohých významných eh, otázkach pre Európu. Ja nie som lekárka, som eh, medz, univerzitnou profesorkou eh, medzinárodných vzťahov, ale vidím, že tieto infekčné ochorenia sú čoraz väčšou bezpečnostnou hrozbou pre Európu. Musíme preto poskytnúť väčšiu podporu a zamerať sa priamo na to, čo dokáže priniesť táto agentúra ako prínos. Dve krátke poznámky, ak dovolíte. Neskôr by som chcela povedať, že pani výkonná riaditeľka odvádza obrovský kus práce vo svojej funkcii, snaží sa o transparentnosť, priamo zodpovednosť a tiež sa snaží o to, aby agentúra e, nemala žiadne e, konkrétne konflikty e, zaujímav. Myslím si, že na tom najviac záleží aj Európskom parlamentu. A ďalej druhá poznámka a sa týka komunikácie. Pani doktorka Amonová už spomenula túto vec, ale ja som sa v tomto zmysle vyjadrila aj na poslednom stretnutí správnej rady a síce, že komunikácia sa zameriava najmä na aktérov a agentúry v oblasti zdravotnej starostlivosti, ale keď hovoríme o veľkých témach, ako napríklad antimikrobiálna rezistencia alebo neochota pristupovať k očkovaniu, musíme podľa mňa osloviť rodičov priamo, priamo školy, priamo našich občanov, pretože v niektorých krajinách z dôvodu finančných obmedzení, napríklad aj u nás v Grécku, je tomu tak informácie, keď sa dostanú k agentúram zdravotnej starostlivosti sa nedostanú nikam ďalej. Podľa mňa teda by sme sa mali zamerať na to, ja ako zastupkenia Európskeho parlamentu by som to chcela presadiť. Myslím, že by to stalo za to prejednať aj do budúcna. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Pani Kopa. Ešte pani Kadenbach sa prihlásila o slovo. Ďakujem, pani predsednička, za to, že mi ešte dávate slovo. A ak dovolíte, trošku ma špirovala eh, pani Kopa. Vyjadrila sa totiž, že úloha ECDC eh, je čoraz väčšia v Európskej únii a preto by som sa chcela opýtať, keďže pani riaditeľka spomenula vírusíka žltú horúčku, chcem sa jej opýtať na úlohu ECDC centra v oblastiach eh, mechanizmu civilnej ochrany. Domnievam sa totiž, že je to veľmi významný mechanizmus, ktorý máme k dispozícii a chcem sa pýtať, ako vnímate vy svoju úlohu v tomto mechanizme a tiež, e, a kde vidíte potenciál na zlepšenie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. A teraz e, nech sa páči, pani riaditeľka, dostávate slovo. Vy ste mohli odpovedať. about the interest that you all have in, in, in uh, the work that, uh, that we do. E, ďakujem pekne. Veľmi ma teší váš záujem o našu prácu. Viacerí z vás sa vyjadrili k tým istým témam, preto ak dovolíte, by som zoskupila otázky. Nebudem e, odpovedať každému jednému rečníkovi osobitne. Začala by som antimikrobiálnou rezistenciou e, superbaktérie. To som presne mala na mysli, keď som hovorila, že sme zaznamenali odolnosť voči antibiotikám a poslednej línie. To sú teda patogény, ktoré sa už nedajú nejako potlačiť ani liečiť. Žiaľ, pardon, našťastie teda je táto úroveň ešte e, veľmi nízka v Európskej únii, ale my sa snažíme teraz aj zachovať ju na takejto nízkej úrovni nechceme, aby došlo k šíreniu týchto baktérií. Je to presne ako hovoríte. Predovšetkým veľmi opatrné nakladanie s antibiotikami môže pomôcť zastaviť e, ďalší postup antimikrobiálnej rezistencie, pretože tieto e, rezistenčné mechanizmy existujú, sú prirodzené, ale to, ako budeme využívať antibiotika, môže mať priamy vplyv na urýchlenie týchto prirodzených mechanizmov. My teda sa môžeme sústrediť zo všetkých síl na to, aby sme spomalili tento proces. Teraz sa snažíme naozaj ho spomaliť tak, aby antibiotika, ktoré sú v súčasnosti dostupné, aby vydržali, až kým sa podarí vyvinúť nové. To sa totiž nepodarí zo dňa na deň. Musíme sa teda snažiť o to, aby tie aktuálne dostupné antibiotika nám vydržali čo najdlhšie. A to sa dá dosiahnuť e, týmto opatrným využívaním, teda, že sa budú využívať a užívať antibiotika iba, ak je to naozaj nevyhnutné v správnych dávkach a, a tiež e, v správnom pomere. To si vyžaduje samozrejme efektívnu komunikáciu, tiež e, osvetovú činnosť a tak ďalej. Ďalej sa snažíme o to, aby sme spomalili šírenie, ak už dôjde k baktérii, ktoré sú odolné, aby sme spomalili ich šírenie. To si vyžaduje samozrejme hygienické opatrenia, ale tiež pracovníkov, ktorí budú mať e, patričné školenia v tejto oblasti v nemocniciach. E, vyžaduje si to totiž istú špecializáciu. Ďalej, čo sa týka inovatívnych druhov liečby a nového vývoja. Samozrejme, to je e, nevyhnutné, ale nie je to v našom mandáte. Toto má na starosti generálne riaditeľstvo pre výskum. Oni investujú veľkú časť svojho rozpočtu aj na tieto účely, na vývoj nových antibiotík. Ďalšia otázka sa týkala verejných konzultácií. Áno, tento proces prebehol. Usmernenia už e, výbor pre e, bezpečnosť zdravia už schválil usmernenia, ďalej sme ich posunuli komisii, aby ich komisia zverejnila ako usmernenia komisie, pretože to má e, úplne inú váhu, keď to zverejní komisia. Zverejnili sme, alebo chystáme sa zverejniť usmernenia spolu s reakciami na všetky vyjadrenia vyplývajúce z verejných konzultácií, ktoré sme obdržali, aby sme tiež e, informovali verejnosť o tom, ako e, naložíme s ich e, stanoviskami, s vyjadreniami a oficiálne zverejnenie prebehne vo vestníku Európskej únie Ďalšia veľká téma sa týkala očkovania. Samozrejme neochota, respektíve zdrahavý postoj k očkovaniu. To nie je fenomén, ktorý by sa týkal homogénnej skupiny. E, Ľudia majú takýto postoj z rôznych dôvodov. Jedným z týchto dôvodov je, že to neberú dostatočne e, vážne. Majú pocit, že sa ich to nebude týkať. Sú to ľudia, ktorí naozaj potrebujú informácie. Potom sú tu takí, ktorí majú pocit, že počuli o istých problémoch, že ich e, zaujímajú podrobnejšie informácie. Aj tu, podľa mňa, by boli informácie prínosné a možno by sa podarilo týchto ľudí presvedčiť, aby sa dali zaočkovať. A ďalej tá um, hlavná skupina je e, zásadne proti očkovaniu z rôznych dôvodov, z náboženských dôvodov, z rôznych iných dôvodov. A v tejto skupine veľmi pravdepodobne by um, informácie nepomohli. Myslím si, že um, vo všetkých ostatných skupinách informácie naozaj môžu pomôcť presvedčiť týchto ľudí, aby sa dali zaočkovať. to, či zavedenie povinného očkovania by pomohlo, nemáme to nejako podložené, že by to naozaj zabralo, že by e, to výrazne e, zvýšilo mieru ochoty dať sa zaočkovať. Zatiaľ teda máme takéto poznatky. Naše komunikačné nástroje sa zameriavajú práve na tých, e, ktorí sú v priamom kontakte so skupinami, ktoré trošku váhajú ešte v oblasti očkovania. Ide teda o pracovníkov zdravotnej starostlivosti, e, zdravotnícky personál, taktiež osoby, ktoré majú na starosti komunikáciu. A tieto pokyny, ktoré majú tieto osoby k dispozícii, im dávajú návod, ako osloviť jednotlivé skupiny e, týchto ľudí, ako samozrejme nebrať na ľahkú váhu ich obavy, ale zároveň upozorniť jednoznačne na to, že očkovanie ich môže ochrániť Je tu aj taká možnosť, že očkovanie môže spôsobiť neželané účinky a preto je zavedený e, proces e, pozorného sledovania očkovacích látok po tom, čo sú im poskytnuté licencie s osobitným zameraním sa na vedľajšie účinky. Či teda naozaj je to priamo súvisí s danou očkovacou látkou e, alebo s niektorou um, sériou jednotlivých očkovacích látok, alebo či je to iba náhodný výskyt takéhoto vedľajšieho účinku. Nie je totiž automaticky jasné, že e, príznak, ktorý sa objaví tesne po očkovaní, automaticky s očkovaním súvisí a na toto sa zameriavajú teda rozsiahle programy pozorovania. Ďalšia otázka sa týkala ďalších hrozieb, ako napríklad tuberkulóza, obrna, meningitída. Meningitída je spôsobená baktériou. Teraz sa už e, dá predísť e, tomuto ochoreniu očkovaním. Všetky kmene e, sa dajú pokryť očkovaním, ale očkovanie samo o sebe nestačí ešte stále. Dochádza k šíreniu tohto ochorenia najmä u mladých ľudí, adolescentov a niekedy môžu mať za následok aj umrtie. Myslím, že snažíme sa upozorňovať aj na možnosť očkovania v prípade týchto bakteriálnych prípadov meningitidy ďalej. Ste sa e, vyjadrili k HIV. Áno, je pravda, že liečba, terapia má pozitívne efekty v tom, že dokáže pomôcť človeku, ktorý sa nakazil vírusom HIV, žiť v podstate bežný život, ale musí samozrejme pravidelne brať lieky. Ja osobne si myslím, že prevencia je vždy lepšia než následná liečba. Isté, že liečba eh, je veľkým pozitívom, ale eh, predsa len sa musíme o viac zamerať na prevenciu. Spomenula som eh, cieľe udržateľného rozvoja. Jedna z dôležitých súvislostí je aj nulová miera infekcií HIV. V súčasnosti máme v Európskej únii každoročne 30 tisíc takýchto nákaz, teda ešte stále sme veľmi vzdialení od tohto cieľa. A tento cieľ nulového počtu nových e, nakazení sa HIV sa podarí splniť iba, ak sa o mnoho viac zameriame na prevenciu. Vidíme, že krajiny majú už rôzne preventívne programy rozbehnuté, ale vidíme, že nie často, teda často nie sú dostatočne efektívne. Ak je to, dajme tomu, jeden mechanizmus, e, teda predovšetkým je to používanie e, kondómov, taktiež e, preventívne správanie, e, profilaxia a tiež e, osvetové programy a tak ďalej. Pravdepodobne teda najefektívnejšie by bolo skombinovať všetky tieto formy zásahu a zamerať sa zároveň na skupiny, ktoré sú najrizikovejšie. A tiež vidíme, že v Európskej únii dochádza k poklesu výskytu tohto orgána u všetkých skupín, takmer všetkých skupín, okrem mužov, homosexuálov. Teda na túto skupinu sa môžeme zamerať a to môže mať pozitívny vplyv eh, na výskyt tohto ochorenia ďalej. Sexuálne prenosné ochorenia, myslím si, že aj v tomto prípade eh, podobné mechanizmy by mohli zabrať ako v prípade ochorenia HIV eh, teda tieto sexuálne prenosné ochorenia, HIV, hepatitída a čiastočne aj tuberkulóza. Toto sú ochorenia, ktoré by sa mali vnímať holisticky a možno aj tak nejako spoločne, aby sme to nerozdelili tak, že toto treba robiť, aby ste um, pôsobili preventívne eh, proti HIV, eh, toto proti tuberkulóze a tak ďalej. Eh, viacero z týchto opatrení zaberá proti všetkým týmto ochoreniam. um a treba naozaj skúšať nové spôsoby, ako osloviť tie skupiny, ktoré sa nám doteraz nepodarilo osloviť. Potom tu zaznela otázka ohľadom vtáčej chrípky. A vidím, že pán Kaputo už odišiel, ale predsa vám zodpoviem na jeho otázku o rôznych e, typoch e, vtáčej chrípky, pretože on hovoril o tej poslednej aha, 5 a 8 a v tom našom hodnotení rizik uvádzame, že doteraz sme nezaznamenali žiadnu nákazu u ľudí a preto riziko vírus v podstate na viac menej ostáva vírusom vtáčim a čiže je tu veľmi nízke riziko nákazy ľudí v aktuálnej fáze. E, predsa len určitá prevencia pre tých ľudí, ktorí zaobchádzajú s týmito chorenými vtákmi, pretože sú iné e, vírusy e, chrypkové, ktoré v úzkom kontakte môžu vyvolať nákazu iné na vírusy chrypkové, ktoré sú v obehu pre všetkým v Číne, to je H7 a 9 a tu došlo k nákazám ľudí, takže tu hodnotenie rizik hovorí o tom, že ak idete do Číny, tak by ste sa mali vyhýbať uh, blízkému kontaktu s vtákmi a H5N1 to je vtáčia chrypka, ten typ, ktorá je najviac, najviac najdlhšie známy a v iných častiach sveta, nielen v Číne, sa vyskytuje a Zaznamenali sme aj nákazu ľudí, ale veľmi malé zhluky nákazy ľudí, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že e, sú tým postihnuté e, e, vtáky, nielen voľne žijúce, ale aj hydina a to je potom naozaj veľký problém pre hydinárstvo. Takže dúfam, že som... A nie, nie, ešte mechanizmus e, civilnej ochrany a oznámenie zainteresovaným. Takže mechanizmus civilnej ochrany, no my sme dosiahli vynika obrovský pokrok po ebole vytvorením európskeho, európskeho v podstate lekárskeho zboru, ktorý je súčasťou mechanizmu civilnej ochrany a ICDC sa zapája do tej časti týmu e, zdravotníctva, e, e, zdravotníkov pre ľudí a my koordinujeme v podstate ich vysielanie, ich prácu. A tu som hovorila o tej misii do Angole e, v súvislosti so žltou horúčkou. Poprvýkrát bol aktivovaný tento systém a zistilo sa, že samozrejme ešte určité štandardné operačné postupy na, pred nasadením a tak ďalej ešte musíme dopracovať. Ale naozaj to mechanizmus, kedy teraz EÚ má možnosť nasadiť týmy, klinické týmy, týmy zdravotníkov, zdravotníckého personálu, laboratórií, e, evaku- zdravotné medik- evakuácie a logistiky. Mnohé štáty už sa zaviazali, že budú podporovať tieto jednotlivé komponenty. A keď sme žiadali o účasť pri nasadeniach na takúto misiu, hľadali sme teda týmy zdravotníckého personálu, väčšinou sme mali väčší záujem ako skutočné potreby. Čo sa týka oznámenia zainteresovaným, e, musíme sa obratiť na bežných občanov. Áno, to je pravda. Samozrejme, my sa zameriavame na zdravotnícky personál a pracovníkov zdravotníctva, ale je to veľmi ťažké, pretože ako som ukázala na príkladoch e, váhania s vakcináciou. Vždy to musíme prispôsobiť miestnym podmienkam a preto spolupracujeme s ľuďmi priamo v krajinách, aby sme prispôsobili tie naše odkazy, ktoré oni potom šíria ďalej. Príklad toho, ako to dobre funguje, to je Deň osvety o antibiotikách, kde náš odkaz je prispôsobený a preložený naozaj na miestne podmienky. Je to naozaj veľký úspech. Takže takýto postup je postupom, ktorým oslovujeme občanov spôsobom, ktorý je pre nich vhodný. Ďakujem pekne. S potešením. Určite sa ešte uvidíme v budúcnosti. tento útorok. Eh, budem hovoriť o nových témach, ktoré sa týkajú vašej agentúry, takže ďakujem za účasť a prejavený záujem. Ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujem. It's not your fault. No, it's uh, the previous. Uh, yeah. I don't have to clean it up. No, good. Absolutely. Take care of that. Thank <laughs> you. Thank you, thank you very much. much. Um, uh, Takže, vážení kolegovia, ďalší bod nášho programu sa týka výmeny názorov z EFCA o akviomet potravinách. Takže ak ste pripravení na túto tému, a množstvo prihlášok, už teraz Za komisiu je tu riaditeľka Sabín Julike. Je tu? Ďakujem pekne, poďte na pódium. Začneme s komisiou, nech sa páči. Pani riaditeľka, máte slovo. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že ste pozvali komisiu na dnešné podujatie a výmenu názorov o akrylimide v potravinách čo je akrylamid a e, nakoľko je relevantný pre potraviny. Akrylamid je chemikália, ktorá vzniká prirodzene v potravinách, e, pri varení potravinách, ktoré obsahujú škrob. E, to znamená niečo, k čomu dochádza v každodennom varení pri vysokých teplotách, ako pečení, smažení alebo vyprážaní. Čiže je zrejme, že toto sú procesy, ktoré, e, ku ktorým dochádza doma pri varení, ale aj v priemyselnej výrobe potravín. Takže výskum za posledné roky ukázal, to, že najdôležitejšie skupiny potravín, ktoré vedú k tomu, že sú ľudia vystavení, ako medu sú e, pražené zemiaky, káva, náhrady kávy, e, m, určité e, obilninové produkty a keksiky, akrylamid e, bol skúmaný a už pomerne niekoľko rokov v Európe a v roku 2012 a to je tá hlavná vec, o ktorej by som chcela hovoriť. V 2012 komisia zadala mandát Európskemu orgánu pre ochranu potravín, aby vydal vedecké stanovisko ohľadom potenciálneho rizika pre zdravie obyvateľstva v dôsledku prítomnosti akrylamidu v potravinách. Nebudem ja zachádzať nejak do detajlov a výsledkov eh, EFSA, vedeckého stanoviska z roku 2015, pretože sú tu kolegovia z EFSA ale stručne poviem toľko, že podľa ich názoru sa zistilo, že akrylamid v potravinách potenciálne zvyšuje riziko rakoviny pre spotrebiteľa a že mm, aktuálna miera expozície tejto látke vyvoláva obavy. E, čiže Momentálne je veľmi dôležité, dôležité znížiť prítomnosť akrylamidu v potravinách a tak zabezpečiť vyššiu mieru ochrany zdravia obyvateľstva. Čo sa týka komisie, e, momentálne sa pripravuje regulačné opatrenie, podľa ktorého Eh, je povinné uplatňovanie zo strany všetkých eh, potravinárskych podnikov eh, zmierňovacích opatrení tak, aby sa znížila prítomnosť akrylamidu v potravinách. Tieto zmierňovacie opatrenia budú obsahovať jasnú povinnosť pre potravinárske subjekty a je to v predpokladanom regulačnom opatrení zahrnuté. To opatrenie vychádza z nariadenia o hygiene potravín a cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa e, z pohľadu bezpečnosti potravín, vrátanie e, nebezpečenstva chemikálií, pri uplatňovaní opatrení riadenia bezpečnosti potravín, ktoré musia uplatňovať potravinárske subjekty, to znamená potravinárske e, subjekty musia pri každom procese vyhodnotiť rizika e, vzniku akrylamidu, musia prísť s opatreniami na zníženie tohto rizika, musia monitorovať svoje vlastné systémy a musia pred, predložiť vzorky na analýzu. Takže návrh Komisia navrhuje referenčné hodnoty, ktoré zodpovedajú hodnotám, ktoré sa dajú dosiahnuť konzistentne, ak sa budú uplatňovať takéto zmierňovacie opatrenia na zníženie prítomnosti akrylamidu e, tak nízko, ako je to zmysluplné a možné. Tieto opatrenia zohľadňujú E, veľkosť a povahu podniku, potravinárskeho podniku s jednoznačným cieľom zabezpečiť zníženie tým, že sa stanovia veľmi prísne referenčné hodnoty. Referenčné hodnoty budú použité na meranie efektívnosti uplatňovaných zmierňovacích opatrení, tak ako som to teraz vysvetlila, a majú byť stanovené veľmi prísne, zohľadňujúc E, najaktuálnejšie údaje výskytu, ktoré máme v EFSA databáze. Ako tu zaznelo predtým, potravinárske podniky majú povinnosť monitorovať efektívnosť svojich zmierňovacích opatrení a zároveň musia pripravovať analýzu vzoriek svojej produkcie a dokazovať, že miera alebo úroveň týchto chemikálií je pod stanovenou referenčnou hodnotou. Okrem požiadaviek pre potravinárske subjekty sa predpokladá mať ustanovenia o povinnom a efektívnom presadzovaní týchto opatrení zo strany národných orgánov, tak aby boli poskytnuté dôkazy o tom, že úrovne akrylamidu sa naozaj znížili tieto úradné kontroly zahrňajú aj úradnú, e, úradnú analýzu vzoriek. Takže komisia je presvedčená o tom, že predpokladané opatrenia povedie naozaj k efektívnemu zníženiu prítomnosti akrylamidu v potravinách. Vieme, že ktoré kategórie potravín, tak ako som to spomenula predtým, že niektoré kategórie potravín sú pripravované na trh ako hotové na konzumáciu a pre tieto kategórie potravy napríklad e, e raňajkové cereálie, potrava pre deti alebo čipsy. Tu sa začali diskusie o stanovení maximálnej výšky obsahu akrylamidu a to sa spraví hneď po prijatí a pôjde to spolu s reglementačnými opatreniami, podľa ktorých e, potravinárske subjekty musia uplatňovať zmierňovacie opatrenia. Okrem regulačných opatrení, ktoré som vymenovala, je dôležité šíriť osvetu medzi spotrebiteľmi, pretože, ako som povedala, akrylamid sa vytvára, vzniká aj pri varení doma a naozaj to varenie v domácnosti prispieva k veľkej časti expozície eh, ekralimidu. Takže je to veľmi dôležitá táto osveta ako nástroj na zníženie celkovej expozície ekralimidu. regulačné opatrenia, tak ako boli prijaté eh, v EU. EÚ bude mať najprísnejšie pravidlá na svete v súvislosti s týchto chemikálií v potravinách. Záverom Čakáme na balíček iniciatív, budeme pokračovať v zbere údajov o výskyte akrylamidu, aby sme situáciu monitorovali a zároveň budeme robiť osvetu členských štátoch a cez ne aj cez potrebiteľské organizácie, ktoré môžu zohrávať významnú úlohu hlavne e, domáceho varenia a hlavne pokiaľ ide o regulačné opatrenia, že podniky budú musieť povinne aplikovať opatrenia a realizovať monitoring Rovnako aj štáty majú povinnosť kontroly a stanovia sa hodnoty a limity pre niektoré už spracované potraviny, potraviny alebo polotovary. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička teraz za EFSA, agentúra EFSA. Dám slovo pani Chugas, nech sa páči. Ďakujem, ja by som rada pogratulovala k vašej novej funkcii predsedkyne výboru MV. My budeme aj naďalej NV pomáhať. Ďakujeme, že ste nás pozvali spolu s predstaviteľmi komisie. Mali sme príležitosť e, vyhodnotiť e, zdravotné rizika akrylamidu na ľudské zdravie a publikovali sme tento návrh rizik, výsledok verejných konzultácií a potom tam bolo aj stretnutie so zainteresovanými. Prijalo sa hodnotenie rizik v júni 2015. EFSA vyvinula hodnotenie rizik na základe štúdie na zvieratách a na základe dostupnej literatúry s odhadom expozície európskeho e, obyvateľstva na akrylamide súčasný e, vychádzajúci zo štatútu krajina a vychádzajúci aj z údajov poskytnutých členskými krajinami. EFSA študovala rôzne segmenty obyvateľstva, hodnotila expozíciu na základe vyživy. To bolo asi 1 mikrogram na kilováhy. Údaje sú rôzne podľa veku. U detí k tomu prispievali baby potraviny, spracované polotovary, e, vypražené hranolky, mehký chlieb, raňajkové cereálie a podobne. Aj e, preferencie v spôsobe, ako sa doma varia, aj to malo vplyv, napríklad to, že sa radšej vypražajú hranolky alebo že sa dáva prednosť kavovinovým výrobkom. Expozícia na akrylamid môže priniesť zdravotné postihy na nervového systému, na vplyv na prenatálny, poznatálny vývoj, na reprodukciu, na tumory, genetická toxicita a karcinogénny charakter akrylamidu a, a hlavného metabolitu, ktorý je kresilvit. Štúdie ukázali zvýšené rizika pre väčšinu typov rakovín s výnimkou niektorých nekonzistentných e, prípadov, ako je napríklad e, rakovina vaječníkov. Akrylamid je karcinogénny a množstvo, ktoré je možné denne konzumovať bez škodlivých dôsledkov. Nebolo možné toto e, množstvo stanoviť, akékoľvek množstvo, môže poškodiť DNA, môže viesť k rakovine. Akrylamid môže spôsobiť tumory so všetkými možnými potenciálnymi dôsledkami a tá škála sa odhadla, čo poukazuje na problémy tejto látky v potravinách, ale toto riziko zatiaľ nie je možné kvantifikovať a EFSA je toho záveru, že akrylamid v potravine potenciálne zvyšuje riziko, potra- e, z, riziko rakoviny u všetkých vekových kategórií. Ale z týchto kategórií deti sú najviac ohrozenou skupinou, pokiaľ ide o telesnú váhu. A to vychádza z hodnotení predchádzajúcich štúdí pôsobí teda na nervový systém, prenatálny, poznatálny vývoj. Tieto postihnutia na základe súčasnej expozície nie sú až takým vážnym problémom. Najviac k tomu prispievajú vyprážané hranolky, káva, sušienky, meký chlieb, akrylamid. V potravinách súvisí s ingredienciami, so skladovaním a hlavne s teplotou spracovania. spracovanie môže mať vplyv na úroveň akrylamidu a na expozíciu. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Teraz hovorí pani Childers. Ďakujem komisii aj jednotlivým agentúram. Mám tri otázky. Poprvé, ja si myslím, že je dôležité zvyšovať povedomie o akrylamide ale tiež je potrebné zodpovedať na niektoré zložité otázky. Poprvé, prečo chce komisia použiť nariadenie 182 z roku 2004 o hygiene potravín na reguláciu a nie prečo nariadenie číslo 1881 z roku 2006, ktoré sa týka kontaminátov, keď práve ide o kontaminát v potravinách Akí nezávislí vedci sa zaoberali týmto návrhom nariadenia a podľa čoho sa to hodnotí? Má sa to hodnotiť nezávisle? A nešlo, tu len, e, nešlo to náhodou o zastupcov potravinárskeho priemyslu a nebolo by lepšie toto hodnotenie vylepšiť, keby boli zapojené napríklad aj spotrebiteľské organizácie. A prečo si myslíte, že v súčasnosti toto nepodporujú? Ďakujem pani Somer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Akrylamid je nebezpečný, to vieme. V minulosti sme to ešte nutne nevedeli a preto je vhodné, aby došlo k znižovaniu jeho prítomnosti v potravinách máme od FC informácie, ale je ale potom len ťažké nepanikári. Čo vlastne v súčasnosti človek môže jesť? Mojej matke má viacej ako 90 rokov vždy varila a piekla. Neviem, možno je to len otázka smoly. Akrylamid môže byť karcinogény, to už dnes vieme. A Samozrejme, mali by sme sa snažiť o znižovanie jeho prítomnosti, ale len dúfam, že to bude možné. Potrebuje odborníkov na potravinárskú chemiu, aby nám povedali, či to je vôbec a ako je to možné. A pýtam sa komisie, či je možné pracovať s takýmito hodnotami a či je možné zabezpečiť, aby isté výrobky alebo kategórie výrobkov jednoducho vymizli úplne z trhu a ako tieto limitné hodnoty sa budú rešpektovať. Napríklad v prípade nejakých vypražaných výrobkov alebo potravín. Samozrejme, hranolky sú asi najväčší problém, eventuálne parky. Zaujímalo by ma, ako sa dá znížiť obsah akrylamidu v prípade hlbokého alebo intenzívneho vypraženia na to. Potrebujeme informácia, potrebujeme, aby ľudia požívali menej potravín s akrylamidom. Prednedávnom som sa pýtala, ako vyzerá situácia s malými firmami, s menšími firmami či je možné sa pozrieť na ich rezervy. A bude to mať možno nejaký dopad na pekárne. A tiež tá dokumentácia toho, čo produkujú, tu je naozaj veľký záväzok. Diskutovali ste o tom z ich asociáciami, alebo stojí to pred nami. E, dá sa to urobiť, politická voľa na to je, ak chceme znižiť hladiny akrylamidu. A to všetko jednoducho musíme urobiť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem komisii aj predstaviteľom EFSI za vysvetlenia. To, čo hovorí EFSA, že akrylamid môže byť kancerogénny, áno, a že je to znečistujúca, kontaminujúca látka. A že by sme de facto nemali prijať žiadnu úroveň e, požívania tejto látky. Je to hrozba verejného zdraví, na verejné zdravie a ak ľudia nie sú o tom informovaní, aj sa to hovorí, francúzska agentúra pre potraviny sa tiež vyjadrila v tomto zmysle a urobila štúdie. Ak toto všetko vieme, prečo Európska komisia nestanoví nejaký záväzný, najvyšší možný e, stupeň či úroveň e, e, látky v, or, e, v potravinách. Prečo nie je možné stanoviť takúto maximálnu hodnotu? Prečo sú len indikatívne hodnoty, nie záväzné hodnoty, ktoré odrážajú veci, ktoré ani nezodpovedajú posledným výsledkom výskumu EFSI a iných orgánov. Avšak EFSA poukázala jasne, že situácia je ešte vážnejšia, než sa vôbec myslelo. A nadvezujem na predrežničku, pokiaľ ide o ten lepší právny základ, ja si myslím, že by bolo logickejšie, keby sme aplikovali to nariadenie 1881 z roku 2006, kde sa jasne stanovuje, aká je maximálna úroveň znečistujúcich alebo kontaminujúcich látok v potravinách. Prečítal som si oznámenia niektorých advokátskych kancelárií, ktorí hovoria o tomto nariadení že je to oveľa lepší právny základ, aby sme sa pustili do takejto právnej bitky. A ďalšia, tretia vec, pokiaľ ide o kodexy správania sa. Dobre, sú známe, ale ja kladiem otázku na komisiu. V kodexe sa hovorí, a schválil sa v spolupráci s predstaviteľmi priemyslu, ale otázka je, prebehli nejaké konzultácie s viac nezávislými predstaviteľmi a expertmi, napríklad s predstaviteľmi spotrebiteľských organizácií a nielen s predstaviteľmi priemyslu, ktorí sú možno niekedy e, zainteresovaní, aby sme zaplanili tomu konfliktu záujmu, pretože niekedy môže byť takýto konflikt. A keď si prečítam to, čo je o kódexe správania sa, tak nemôžem sa vyhnať, vy, vy, vyhýbať pocitu, že tento kódex je veľmi vágný a že je veľmi nepresný. Je napísaný ako keby na mieru priemyslu a otázka na komisiu ste ochotní sa porozprávať viac otvorenejší so spotrebiteľskými organizáciami, aby sme kódex upresnili. To, čo povedala pani Kalembach. Je spravodajkyňou k smernici o kontrole potravín, ktorú sme nedávnom schválili. Vieme, že kontroly naražajú na problémy, že niektoré verejné orgány ako keby sa stiahovali z pola, ale kontroly vyžadujú prítomnosť verejného orgánu. Ale kto bude kontrolovať napríklad prítomnosť akrylamidu? Kto bude ten inšpektor, ktorý bude zodpovedný za túto kontrolu? A rovnako by sme chceli vysvetlenia od komisie o vyhláseniach. Predpokladajme, že e, kontrolami sa zistí, že je úroveň akrylamidu trikrát či dvakrát vyššia, než je povorené. A čo potom robí komisia? Prinútime komisiu, aby ipso facto stiahla tieto výrobky z trhu a keď zaznamenáme prekročenie normy e, dvoj- či trojnásobkom, na základe toho, čo ukazuje EFSA, tak čo by sa potom urobilo? Urobí teda komisia to, že by stiahla takýto výrobok z trhu? Ďakujem. Rada by som pri, upozornila, alebo pripomenula, prečo tu je EFSA a ďalší predstaviteľi a my si myslíme, že je užitočné, že aby, a že je užitočné, prečo sú tu tieto agentúry, aby sme im predložili, položili otázky týkajúce sa dôkazov už dlhšiu dobu akrylamid sledujem a keď už je to vo verejnej sfére alebo domene vo, veľkom, vo Veľkej Británii sa už vydala správa, cez víkend bude v mass médiách a tam boli naozaj veľké titulky. Čo teda máme dnes robiť? Zjete sendvič so zlaninou a ste takmer na ceste do Marnice. Musíme vedieť, aký no, rozsiahly je tento problém. Ja vítam, vítam obe prezentácie, ale treba dodať, že ešte stále neviem, ako si z toho niektorí vyvodili, že akrylamid je to najhoršie, čo sa nám môže stať, pretože ja som tu počula, že nie je možné stanoviť nejaký limit a je tu nejaké rozmedzie, pretože nie je možné kvantifikovať riziko. A tiež sme počuli, že sa hovorí, že má potenciál zvýšenia rizika rakoviny, tak dávajme pozor, aby sme to nepreháňali. Ja viem, že je dôležité akrylamidom sa zaoberať a v súčasnosti v praxi máme opatrenia, Áno, je potrebné ich sprísniť. Je potrebné tlačiť na to, aby sa tieto opatrenia prijímali do technicky možnej priateľnej miery, ale jednoducho ľudia jedia párky aj hranolky a tie jednoducho nie je možné stiahnuť z obehu a z trhu zo dňa na deň. Aké legislatívne opatrenia môžete teda prijať? Potrebovali by sme nejaké tie záväzné hodnoty, no možno by sme to mohli urobiť v reštauráciách, ale Veľmi ťažko to môžeme vnútiť ľuďom, ktorí si to pripravujú doma. Jedine, že by ste chceli využiť to pravidlo, že by používali nové zemiaky z USA, ktoré sú ale samozrejme GMO, ale 90, o 90% znižujú akrylamid tak možno budeme musieť nájsť kompromis, aby ľudia mohli aj naďalej jesť hranolky. Všetci sa zhodneme na tom, že je potrebné sa zaoberať dôkazmi skôr, než navrhneme opatrenia a nemôžeme navrhnúť také opatrenia, ktoré sú nerealizovateľné. Ja si myslím, že by sme mali vychádzať z toho aj, čo verejnosť chce a myslím, že v súčasnosti verejnosť nechce za- zakázať eh, hranolky alebo toasty. Jednoducho by to bolo zložité zakazovať. Ja teda súhlasím s tými otázkami, že prečo ste si vybrali hygienickú legislatívu, nie je to iné nariadenie, ani ja tomu nerozumiem. A tiež by som chcela vedieť, ako sa to zapracuje do nového nariadenia o úradných kontrolách. Ja si viem predstaviť, že prevádzkovateľia v potravinárskom priemysle budú musieť dokázať, ako sa snažili znižiť akrylamid. Ak nebudú mať dostatočné dôkazy alebo záznamy, tak predpokladám, že na nich sa bude vzťahovať rovnaký postih ako na iné porušenie tohto práva a do tohto systému sa to bude musieť zapracovať. Takže ja by som si to nechala takto potvrdiť. A ešte jedna rýchla otázka k referenčným hodnotám. Komisia ich spočítala na základe komplexných údajov zo všetkých členských štátov, pretože v Európe mám pocit, že stále panuje veľkých rozdiel v kulinárnych tradíciách a predpokladám, že v niektorých členských štátoch to vystavenie expozícia akrylamidu bude iná, práve v súvislosti s tým, aké sú iné gastronomické zvyky. Pán Pedičiny, ďakujem pán, pani predsednička, keď F sa vyhlásila akrylamid za toxický a kancerogénny, rakovinotvorný, tak e, znovu sa preukázalo, že deti sú najviac rizikovou kategóriou vzhľadom na to, že oni najviac požívajú jednak hranolky, jednak piškoty, keksy, biskvity a tak ďalej. Všetky tieto výrobky, ktoré obvykle deti jedia. Výrobky z, potravy, z cereálií môžu predstavovať až 60 expozície akrylamidu a keďže EFSA e, stanovila ako jedno mikro, jeden mikrogram na kilo ako bezpečnú mieru Túto mieru dosiahneme len jedným gramom e, hranolík, 4 gramy biskvitová piškotov. Takže to sú takéto množstva a vôbec sa nestanovili maximálne limity akrylamidu v rôznych potravinách. prečo sa neaplikuje postup na zníženie transformácie akrylamidu pri príprave hranolčekov či inde. Minulý týždeň sme spustili kampaň medzi občanmi. Robí sa to v USA. Prečo sa to nerobí aj v EÚ? Lepšie informovať obyvateľstvo. A keďže akrylamid sa široko priemyselne používa, Expozícia na pracoviskách je tiež ďalším vážnym problémom a otázka je, či EFSA v spolupráci s inými agentúrami spustila eh, hodnotenie eh, tejto látky z hľadiska vystaveniu aj v iných eh, kontextoch. Pani Dornano, ďakujem pekne, pani predsednička, aj komisii, aj EFSA ďakujem Akrylamidy e, a ich negatívne účinky súvisia s rôznymi inými škodlivými látkami. E, vidíme, že ide o často tie isté e, priemyselné spracované potraviny, ktoré sa vyznačujú týmito škodlivými látkami. Čo sa týka akrylamidov, jeho karcinogénne účinky sú vysoko pravdepodobné, čo vyplýva z testov na zvieratách. Referenčné dokumenty EFSI z roku 2015, ktorý vychádzate, však e, ukazujú, že štúdie na ľuďoch zatiaľ ešte neboli podložené, nedokazujú toto riziko a nie sú um, ani konkluzívne. Od roku 2011 e, máme um, súbor nástrojov, e, kde sú odporúčania na kontrolu, ako vzniká um, akrylamid. Aj americká agentúra FDA tiež zaujala podobný prístup, vychádzajúc zo spolupráce priemyselných subjektov, um, E, v smernici z marca 2016. Pritom opatrenia by boli jednoduché napríklad obmedziť e, e, dĺžku teplnej prípravy alebo znižiť teplotu teplnej prípravy. Veľmi závažné zdravotné rizika, ktoré spôsobuje Mm, táto látka e, sa nesmú podceňovať, e, ale bude si vyžadovať rozhodne e, celý rád odbornejších a dôslednejších štúdí, aby sme mohli prijať akékoľvek definitívne závery. Ďakujeme pekne, pani Ajuso. Ďakujem. Ďakujem komisii aj FC za vysvetlenia. Niekoľko poznámok. Akrylamica a jeho prítomnosť sa objavili v roku 2002 a 2015, to EFSA potvrdila štúdiami, že by to mohlo navýšiť rizika rakoviny. Ak akýkoľvek občan alebo spotrebiteľ si vypočuje to, čo tu sme dnes počuli, tak to je na vytvorenie skutočne sociálneho pohnutia. Doteraz e, sme jedli toast alebo pečené, vyprážané veci, pekne prepečené a doteraz sme nezaznamenali žiadnu epidémiu či nárast ochorení spôsobených akrylamidom. Súhlasím so štúdiami, že môže to poškodiť zdravie, ale myslím, že by sme tu nemali vytvárať paniku. Súhlasím so štúdiami, že treba obmedziť eh, výskyt akrylamidu v spracovaných priemyselných potravinárskych výrobkoch, ale tiež treba informovať spotrebiteľa, že s teplotou, zvýšenou teplotou sa môže e, vytvoriť akrylamid v jeho potravinách, ale naozaj netreba robiť paniku doteraz, keď sme používali tradičné kuchárske e, postupy v potravinách a bol tam aj ten aktylamid. Áno, samozrejme, treba na tom pracovať, ale je, myslím, predčasné stanovovať nejaké limity, ale súhlasím s tým, že priemysel by mal ísť e, kodexom, ale využívať kodex správania na zníženie obsahu akrylamidu E, to je, myslím, náš postup, by mal byť takýto. A nepredháňať a, alebo nepredbiehať vývoj, pretože môžeme vytvoriť viacej problémov, než v skutočnosti je alebo sú. Ďakujem pekne, pani Dali. Thank you, Ďakujem pani predsednička, ďakujeme aj FSA komisii za to, že nám poskytujú informácie a tiež za to, že nám odpovedia na naše otázky po tom, čo ich e, budeme mať možno všetci položiť. Zrejme sa všetci zhodneme na tom, že tu nejde o e, mm, nejaké zbytočné plašenie ľudí, ide o zhromaždenie informácií, o tejto situácii a tiež o tom, ako ju čo najefektívnejšie riešiť. Tiež sa zhodneme na tom, že aj keď nie je možné úplne eliminovať akrylamid, mali by sa stanoviť isté hodnoty ktoré by sa mali čo najväčšej možnej miere znížiť. Chceme predsa v konečnom dôsledku predsa len chrániť našich spotrebiteľov, najmä tých najzraniteľnejších. Mám niekoľko otázok, ak dovolíte, na adresu komisie a agentúry EFSA. Predovšetkým, ako môže komisia zaistiť, že nedôjde k situácii, v ktorej podniky sa budú môcť hovoriť na to, že neprijali opatrenia tým, že sa odvolia, odvo, budú odvolávať e, na e, chuťové atribúty výrobku alebo s tým súvisiace náklady. Um, celoeurópska osvetová kampáň môže pomôcť, s tým súhlasím. Myslím si, že sa musíme snažiť osloviť našich občanov priamo, ale chcela by som sa opýtať, e, aký postoj má komisia uh, k harmonizovaným minimálnym frekvenciám kontrol národných orgánov. A tiež tým súvisí otázka, ako chce komisia zaistiť, že naredenie o krylamidoch sa bude dodržiavať na národnej úrovni. A ešte posledná otázka. Hovoríme tu tiež o hodnotiacich kritériách. Chcem sa opýtať, prečo boli zvolené takéto hodnoty ako základ tohto nariadenia, najmä keďže sa už zdôraznilo, že tieto mm, úrovne sú v hornej časti škály výskytu týchto látok a nie e, skutočne e, pokrývajú reálne hodnoty, ktoré by mohli producenti potravín e, naozaj aj e, dosiahnuť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Reed. Ďakujem, pani predsednička. Ja som biochemička, ktorá sa, eh, som sa mnoho rokov venovala eh, výskumu potravín. Ja som sa sama eh, pozorovala dlhodobo aj s ohľadom na odbornú literatúru. Môžem povedať, že v živote je všetko o riziku. Musíme sa snažiť nejako rizika vyvážiť ja nechcem um, um, propagovať fajčenie. Vyrástla som na spálených uh, toastoch. Moja mama totiž tieto tousty vždy pripalovala a tiež mám um, naruživo rada hranolky. Ja um, už 50 rokov konzumujem, teda tmavo opečený chlieb, um, um, tiež uh, zemiakové lupienky, a hranolky, môžem povedať e, e, s istotou e, ako odborná chemička, že mnoho liekov na predpis je mnoho škodlivejších než akrylamidy, ktoré sa vyskytujú v takýchto potravinách. Ja by som teda nejako nechcela propagovať polotovary, ale čo sa týka toastov, pečených zemiakov, hranoliek a tak ďalej, už mám 65 rokov, konzumujem tieto potraviny celý život v dosť veľkých množstvách a zatiaľ mi nič vážne nie je. Myslím si, že všetko je to o vyváženosti rizík. E, Isté, že môže nás rovno zraziť auto, keď vyjdeme na ulicu. Aj takéto riziko existuje. Neznamená to však, že sa má všetko zakázať. Ďakujeme pekne. Pán Gžip. Thank you, Madam Chair. Ja, ja chciałbym powiedzieć e, no tak, że oczywiście kwestia e, przetwarzania... Ďakujem pekne, pani predsedniczka pri tepelnej úprave potravín, varení, pečení, vyprážení, pri vysokých teplotách vznikajú isté látky a samozrejme eh, tie nie sú nevyhnutne vždy celkom zdravé. Pri grilovaní mesa, dlhodobom grilovaní mesa eh, vznikajú škodlivé látky, to vieme už eh, veľmi dlho. A tiež pri veľmi vysokých teplotách a dlhom vystavení potreby týchto teplotám vznikajú škodlivé látky. Spomínam si, v predchádzajúcom funkčnom období, v ohľadom doby sme hovorili o údených potravinách, a najmä o údenom mese, najmä o tradičných e, e, formách e, údených, údenín. V niektorých krajinách sú údené klobásy súčasťou tradícií. Pamätám si na rozsiahle kampane, ktoré sa potom spustili. A niektorých to dokonca nahnevalo. Hnevali sa na nás, že sa snažíme podsúvať riešenia, ktoré bránia rozvoju regionálnych e, a niekedy aj tradičných e, e, údenín. Dokonca ide niekedy o údeniny, ktoré majú aj chrániť značku zemepisného označenia. Ja teda to môžem povedať nasledovné. Snažme sa vyvážiť to. Na jednej strane musíme počúvať eh, vedcov, vedeť vôbec. Samozrejme, nové poznatky sú veľmi relevantné. Vedom informácie o možných rizikách eh, pre naše zdravie, ale zároveň je dôležité zohľadiť aj to, čo povedala pani Ajuso v roku 2002. Myslím si, že poprvýkrát prebehli testy na zvieratách, e, ktoré zistili výskyt e, akrylamidov a tiež e, ich karcinogennú povahu. Následne sa to potvrdilo v roku 2015. Pravdepodobne tie isté výsledky by sa objavili aj po testovaní na ľuďoch. Ale Samozrejme záleží eh, na tom, ako často sa konzumujú tieto potraviny. Ja by som to teda nepreháňal. Myslím si, že v takýchto situáciách je mimoriadne dôležité poskytovať dostatočné informácie pri varení, pečení, vyprážení pri vysokých teplotách a potom a eh, pri následnom eh, dlhodobom uskladňovaní vznikajú tieto škodlivé látky. Musíme teda upozorňovať aj výrobcov, aj spotrebiteľov. Musíme sa snažiť o to, aby sme informovali tak, aby to znelo presvedčivo. Musíme sa snažiť jasne pomenovať osvedčené postupy. Toto by mal byť podľa mňa prvý krok, ktorý by nám poskytol pozitívnejšie výsledky. Už sme dostali isté signály od zástupcov tohto priemyslu. Ja si spomínam na stretnutie, na seminár, ktorý sme zorganizovali tu v Európskom parlamente. A tam sme si vypočuli od eh, výrobcov potravín, že by boli ochotní prijať isté opatrenia. Všetci eh, z nich totiž chcú, aby výrobky, ktoré dávajú na trh, boli bezpečné, aby neohrozovali eh, zdravie spotrebiteľov. Teda spomeňme si e, na HACPP hodnotenie, teda procesy, ktoré musia byť splnené pri zadefinovaní rizika. Tieto nové normy boli povinne zavedené. Celý tento systém e, súvisel s certifikátmi, bezpečnostnými certifikátmi, ktoré zaručujú bezpečnosť potravín pre našich spotrebiteľov. Tieto procesy teda sú na jednej strane a potom tiež informácie našim spotrebiteľom. Aj toto je dôležitá otázka, najmä informácie, ktoré sa poskytujú bežným domácnostiam. Zdá sa to byť jednoduché, ale môže to byť v skutočnosti veľmi zložité. Všetci napokon varíme, všetci chceme, aby sme to robili správne. Pri nakupovaní potravín sa snažíme dodržať stanovený postup tak, aby to, čo si doma pripravíme, nám robilo dobre a nášmu zdraviu a nie naopak. Ale v každom prípade, podľa mňa sa musíme držať hesla všetko s mierou. a snažia sa prijímať také rozhodnutia, ktoré nám pomôžu predísť istým rizikám. Vieme, že nespracované potraviny s vysokým obsahom vlákniny, také ešte potraviny sú pre nás zdravé. To všetci veľmi dobre vieme. Snažme sa teda formulovať veci správne, snažme sa eh, informovať eh, nielen my z Európskeho parlamentu, ale aby aj komisia EFSA informovali o týchto veciach správne. Nemyslím si, že by to mali byť nejaké formálne pokyny či dokonca legislatíva, pretože ak prídeme s legislatívou v takejto oblasti, možno výsledky nebudú celkom také, aké by sme si želali. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán Kaputo. Uh, ono vedecké stanovisko o prítomnosti a krimilidu v potravinách uh, je karcinogénne na akýkoľvek úrovni expozície je tu potenciálne riziko, ktoré môže viesť k, k rakovine a podľa EFSA sa nedá stanoviť presne, aká je denná e, primeraná dávka pod potravinách. Žiaľ, návrhu komisie tieto závery zase EFSA akoby nebrali do úvahy a obmedzujú sa na to, že vytvárajú požiadavku pre potravinárstvo, aby rešpektovali nejaký nejasný kódex, etický kódex E, ako to pripravili na tlakové skupiny a hodnoty, ktoré musí dodržiavať potravinársky priemysel, sú naozaj len veľmi indikatívne a sú vyššie ako prítomnosť akrylamidu v testovaných potravinách na EFSA. Ďalším problémom je právny základ. Akrylamid je látka, ktorá je vysokotoxická. Komisia namiesto toho, aby prijala nové nariadenie a dala ich do zoznamu kontaminantov e, znečistujúcich látok, tak ide cez text zdravotnícky, ktorý je menej záväzný. Samozrejme, prísna legislatíva musí mať svoje hranice, nemôžete mať jednoducho odporúčané hodnoty len tak náslepo, bez ohľadu na to, či sa budú rešpektovať alebo nie. E, to zaujíma, myslím, európskych občanov. Takže žiadam komisiu, aby prijal rozhodnejšie kroky so záväznými indiciami, právne záväznými indiciami, ktoré mm, nad určité hranice by potom bola aj určitá hospodárska sankcia. Iba takýmto spôsobom e, naozaj e, potravinársky sektor spraví niečo iné a zmení spôsob výroby potravín, tak aby sa spotrebitelia nemuseli obávať e, toho, že keď pijú kávu a jedia čipsy alebo jedia chleba, tak automaticky konzumujú karcinogénne látky. Ďakujem pekne, kolegovia. A teraz dám slovo najprv zástupcovi EFSA a potom komisii. Takže pani Hugas ako prvá. Ďakujem pekne. Chcela by som zdôrazniť, že závery EFSA sú jednoznačné. E, štúdie na laboratórnych zvieratách e, potvrdili, že sa zvýš zvyšuje pravdepodobnosť e, mutácie, genovej mutácie v orgánoch a je tu akrylamid v potravinách, ktorý potenciálne zvyšuje riziko rakoviny z tretieho všetkých jakových, jazyk, vekových skupín. Je to pravdepodobnosť, čiže je to potrebné zohľadniť, že to nie je nejaký alarm, ako e, tu zaznelo, jednoducho potrebujeme znížiť mieru expozície tej, e, tejto látky. A čo sa týka expozície profesionálov. Je tu jedna kapitola, ktorá sa tým zapodieva, ale hovorilo sa tu aj o tom, že sú iné spôsoby expozície akrylamidu, iné ako cez potraviny ale e, samozrejme e, E, hodnotenie rizika EFSA sa nezaoberalo tým, do akej miery sú profesionáli vy, vystavení takémuto riziku, pretože EFSA sa obmedzila na otázku, ktorú položila komisia. Komisia žiadala od EFSA, aby vyhodnotila potenciálne riziko pre zdravie občanov v súvislosti s prítomnosťou akrylamidov v potravinách, čiže ďalšie cesty expozície neboli zvažované napriek tomu, že sa tu hovorilo o v tom, že existujú aj iné cesty expozície. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Pani riaditeľka z komisie. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne všetkým, ktorí kladli otázky. Možno niekoľkými slovami Mm, beriem to tak, že e, videli ste predchádzajúce návrhy textu komisie, e, mm, by som k tomu celkom jasno práce prebiehajú, opatrenia sa vyvíjajú a vyvíjajú sa za posledné týždne a preto to, o čom hovoríte, nemusí byť na 100% e, aktuálna situácia, ale ako som e, povedala, pracuje sa na tom. Sú tu otázky ohľadom právneho základu a e, prečo komisia pri prvom opatrení, o ktorom som hovorila, to znamená tam, kde máme zmierovacie opatrenia, nanútené zmierovacie opatrenia pre potravinárstvo, prečo nariadenie 854 e, bolo zvolené ako právny základ. Z diskusí a aj z toho, čo vysvetlila EFSA, je zrejme, že prítomnosť akrylamidu v potravinách, že sa mu tomu nedá proste úplne zabraniť, nejde o nejakú technický kontaminant, ktorý sa dá zakázať a jednoducho nebude v potravinách existovať. Ide o to, že sa pot- je potrebné znížiť jeho obsah v maximálnej možnej miere tým, že sa budú uplatňovať osvedčené postupy, ktoré zabezpečia vysokú mieru ochrany zdravia obyvateľstva. Čiže to nie je o zákaze toastov alebo čipsov, ale o uplatňovaní dobrých postupov zo strany potravinárskeho priemyslu, aby tost nebol príliš spečený, aby čipsy neboli príliš tmavé a aby teda úroveň miera akrylamidov bola najnižšia, ako sa dá, ale to zložitejšie, závisí to aj od výberu surovín, od uskladňovania surovín a tak ďalej. Takže nariadenie 852 bolo zvolené ako právny základ, pretože to je legislatíva, ktorá dáva zodpovednosť potravinárským subjektom v našom systéme bezpečnosti potravín a teda potra, producenti potravín sú zodpovední za bezpečnosť potravín, pretože takto môžu uplatňovať preventívne opatrenia, znižovať prítomnosť nebezpečných chemikálií e, v potravinách na tú najnižšiu úroveň, ako je to možné. Poviem jasne, jednoznačne, že opatrenia na základe tohto nariadenia nevylučujú stanovenie maximálnych limitov akrylamidu v potravinách na základe inej legislatívy vrátanie tej legislatívy, ktorá rieši kontaminanty. Ako som povedala predtým, komisia predpokladá v druhej fáze pre určité skupiny potravín, predovšetkým hotové už spracované potraviny, zvážiť stanovenie maximálnych limitov pre akvamidy napríklad to by sa robilo na základe tohto právneho základu, ktorý je relevantný pre kontaminanty. Navyše by som chcela pripomenúť, že všeobecná potravinová legislatíva nám dáva nástroje. Článok 14 hovorí o tom, že potraviny, ktoré nie sú bezpečné, pretože majú príliš vysokú mieru akrylamidov, takéto potraviny môžu byť stiahnuté z trhu. Niekto sa na to pýtal. Mali sme príklady, kedy potraviny v takomto prípade detská strava, keksiky boli stiahnuté z trhu, pretože tam boli prekročené limitné hodnoty 4 či 5 násobne. Takže dáva to zmysel, hlavne ak chceme, aby potravinárske podniky niesli zodpovednosť za bezpečnosť potravín, ktoré vyrábajú teda je dôležité použiť ten právny základ, ktorú používame v legislatíve v oblasti hygieny. Zložitosť celej tej problematiky je jasná. Jednoducho nestačí stanoviť maximálne hodnoty a netlačiť potravinárske subjekty k zodpovednosti za svoje potraviny. E, a preto sme zvolili taký prístup, ktorý nám podľa nás dá najlepšie nástroje a zníži úrovne akramidu v priebehu času, preto, iba keď potrebenské subjekty zoberú na seba túto zodpovednosť. Hovorilo sa tu o kódexe etickom. Ako som povedala, hovorím o tom, že potravinárske subjekty budú uplatňovať osvedčené postupy, etický kódex a príprava takéhoto etického kódexu. Preto je dôležité, aby priemyselný sektor sa do toho zapojil, pretože oni majú určité vedomosti, ktoré pomôžu znížiť úroveň akrylamidov my sme to robili tak, že sme prehodnotili teda technickí odborníci jednotlivých štátov prehodnotili existujúce etické kódexy, prepracovali ich a odpripomienkovali a takisto e, E, sme mali stretnutia s organizáciami spotrebiteľov naposledy v decembri v Lani, kedy um, od, organizácie spotrebiteľov sa zamýšľali a pripomienkovali etické kódexy a zapojili sa do tohto procesu a nemôžem súhlasiť s tvrdením jedného rečníka, že spotrebiteľské organizácie sú veľmi proti etickým kódexom, tak ako sú teraz naformulované. A teraz sa vrátim k otázke stanovovania benchmarkov. Zaznela tu otázka ohľadom toho, ako sa pripravujú tieto benchmarky. Už predtým sme hovorili o tom, že máme veľmi komplexný súbor údajov. Je to v EFSA databáze a tieto údaje máme od tých členských štátov, ktoré nám poskytli údaje za posledné roky. A je pravdou, že nie všetky členské štáty poskytli údaje, ale aj tak si myslím, že máme dobrý prehľad o tých najrelevantnejších skupinách potravín a úrovni akrylamidu v nich. Eh, referenčné hodnoty eh, sa navrhujú na takej úrovni, aby 10 až 15 týchto potravín, ktoré obsahujú najvyšší obsah, ten sú najvyšší obsah akrylamidu, eh, boli nad tou hraničnou hodnotou a aby teda E, potravinárske subjekty naozaj museli prijať zmierňovacie opatrenia. Čiže nejde o to, aby sme odstránili celé skupiny potravín z trhu, ale aby sme sa zamerali na tie procesy a tie subjekty, ktoré majú najväčšiu mieru 10-15 Komisia takisto navrhuje prehodnotiť pravidel, prehodnotovať pravidelne tieto benchmarky Takže e, potravinárske subjekty sa postupne zapoja do procesov neustáleho znižovania úrovni akrylamidu. Áno, teda zámerom nie je e, vytláčať nejaké národné špeciality z trhu, ale naozaj šíriť osvetu a to, aby si potravinárske subjekty zobrali za svoje túto problematiku a e, riešili túto chemikáliu. Takisto tu zaznel návrh, eh, aby sa použili ako nástroj povinné maximálne hodnoty na riešenie tejto otázky. Ako som povedala, predpokladáme zamýšľať sa nad maximálnymi úrovňami ako druhá fáza eh, pre určité skupiny a pre určité eh, potraviny hotové na konzumáciu ale ako som povedala, stanovenie maximálnych hodnôt nie je zase také jednoduché. E, počuli sme, že akrylamid sa vyskytuje v, v hranolkoch alebo v čipsoch a tu to závisí napríklad od toho, ako dlho boli po, m, zemiaky počas zimy uskladnené. Čím dlhšie ich uskladňujete, tým viac sa počas praženia uvoľní akrylamidu. Takže ak stanovíme maximálnu hodnotu, tak e, to nepodchytí tie zložky, alebo tých, ktorí by mohli spraviť niečo. E, jednoducho to bude náhodné. Náhodným výberom surovín e, budeme mať nižšie úrovne akrylamidu a nebude to ani odzakadlovať tie zemiačky a Mm, čipsy zo zemiakov, ktoré boli skladované dlhšie. A nie je to až také jednoduché, aby sa znížili úrovne akrylamidu, ale nutíme týmto všetky subjekty, aby sa zamysleli nad tým, uh, aké suroviny používajú, ako ich uskladňujú, ako najlepšie uh, zabezpečujú, aby tieto procesy, také procesy, aby teda úrovne boli čo najnižšie. Čiže pravdepodobne dať maximálne hodnoty pre všetky skupiny, to asi nie je riešenie a to asi ani nie je nástroj, ktorý zníži úroveň akrylamidu vo všetkých potravinách a pre všetkých spotrebiteľov to najefektívnejším spôsobom. To ani nebolo našim cieľom. Potom sa tu diskutovalo o osvete a myslím si, že je veľmi dôležité to, čo tu zaznelo. Nemáme plašiť výrobcov, ale ide o to, aby sme informovali spotrebiteľov predovšetkým e, tých, ktorí varia v domácnosti. Nemali by sme jesť spálené toasty, ale mali by sme jesť toasty len tak mierne hnedé a mm, je tu teda z, e, možnosť zmeniť správanie bez toho, aby sme tu vytvárali nejakú paniku ohľadom jedenia toastov alebo hranolčekov. Členské štáty sú veľmi aktívne a komisia podporuje túto myšlienku, pretože naozaj je to veľmi relevantné. Je veľmi relevantné, aby členské štáty mali svoje osvetové kampane a prispôsobili ich e, um, návykom, stravovacím návykom ľudí v danej krajine a stravovacím návykom e, na miestnom trhu. Ale komisia samozrejme podporuje členské štáty aj spotrebiteľské organizácie, ktoré poskytujú informácie, ktoré uľahčia e, prácu na osvetových kampaniách Eh, chcela by som sa ešte vrátiť. Pani Somer sa pýtala, či malé a stredné podniky a malé výrobne hranolčekov, ako to môžu zvládnuť. Tu si treba uvedomiť, že všetky potravinárske subjekty už dnes mm, si robia vlastné kontroly na základe analýzy e, nebezpečných látok. Takže aj títo budú môcť riešiť otázky ohľadom akrylamidu a tam vstupuje do hry ten etický kódex, pretože ten je písaný aj pre menších prevádzkovateľov. tak, aby aj, aj e, mali poradkovateľia to dokázali implementovať pred nejaký, bez nejakých ďalších finančných potrieb alebo ďalšej pomoci. Úradné kontroly, a to je princíp, ktorý je v nariadení o bezpečnosti potravín, čiže m, úradné kontroly sa robia pre všetkým na základe analýzy rizika. Um, tu samozrejme legislatíva, orgány úradných kontrol boli informované o tejto veci a mm, podľa nášho návrhu úradné kontrolné orgány majú metodiku a metódy výberu vzoriek a analýz, čiže majú podporu e, mm, ako vykonávať úradné kontroly, ale je to v oficiálnom e, nariadení úradných kontrol a vychádza to z e, úrovne rizika. Takže tu by som chcela si ukončiť moje vystúpenie. Samozrejme veľmi zaujímavé to, čo povedali poslanci. Akrylamid v potravinách, e, e, a v podstate mm, cez potraviny to je iba jeden, jeden spôsob, ako e, sme vystavení akrylamidou, napríklad inými spôsobmi sú fajčenie a ďalšie mnohé veci, ktoré je potrebné zvažovať. Keďže dnes hovoríme o potravinách a to spadá aj do kompetencie nášho odboru, tak e, preto hovoríme o tomto chceme informovanie a vyváženie o týchto veciach hovoriť a sme presvedčení o tom, že primeranom čase sa nám podarí zabezpečiť to, čo, na čo sme sa podujali, že teda znižíme celkovú úroveň expozície spotrebiteľov akrylamidu. To je na záver všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne za e, podrobné odpovede na otázky. Ďakujem kolegovia za záujem o túto tému. To bola posledný bod na našom dnešnom programe. Chcem vám pripomenúť, že ďalšie stretnutie bude až 27. a 28. februára. Uvidíme sa na plenárke. Ďakujem pekne a dovidenia.